Vážené kolegyne, kolegovia, predtým, než e, začneme e, s našou prácou, chcem vám povedať niečo dôležité. Piatok, e, tento týždeň, bude výročie 30 rokov od pristúpenia Španielska a Portugalska do EÚ. Pred 30 rokmi to bol dôležitý krok, pretože dva národy, ktoré e, trpeli 10 ročia pod e, diktatúrou, e, sa včlenili do demokratického združenia štátov. Po 30 rokoch nie každé želanie sa naplnilo, ale celkom určite demokracia v týchto krajinách sa posilnila a boj proti mociam diktatúry a svedožeským silám toto všetko sa posunilo tak, že sme teraz konfrontovaní s tým, že sľuby, ktoré Európska únia dáva, že to musí byť spojené s prosperitou pre všetkých a nie s bohatstvom pre niekoľko pár. Ale Ehm, myslím, že spoločnou volou všetkých poslancov aj 30 rokov po pristúpení týchto krajín do EÚ je, aby vnútorný trh Európskej únie, ehm, politická a ekonomická síla nášho spoločenstva prispeli k tomu, aby práve po tých veľkých obetiach, ktoré ehm, priniesli ľudia v Portugalsku a Španielsku, aby teda ten prísľub hospodárskej síly, ktorá povedie k prosperite pre mnohých a obzvlášť k zamestnanosti pre mládež, aby sme to všetci dodržali.